Tu je otázka na ústne zodpovedanie. Adresuje sa komisii a téma je rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly nariadenia Brusel 2a na registrované partnerstvá. Slovo dávam hneď pani Gebhardt. Z výboru Jury. Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, 18. januára tohto roku sme prijali veľmi dobré rozhodnutie na veľmi dobrom základe, aby Európska komisia pristúpila k plnému uznávaniu vecí, ktoré sa týkajú sňatkov a rozodpovednosti rodičovskej a bola som rada, že došlo k takémuto legislatívnemu kroku, nakoľko niektoré z tých návrhov, ktoré som ja predostrela v predchádzajúcich eh, legislatívnych úpravách boli prijaté. A to je dobré, táto legislatíva, pretože budú príjmané rýchlejšie rozhodnutia. A je to mimoriadne dôležité, keď ide o otázky starostlivosti a opatery. Každopádne návrh komisie má vážny háčik a síce platí len pre zosobášené páry a registrované partnerstvá zostávajú mimo úpravy a to je jednoducho neudržateľný stav neudržateľný, vážený pán komisár, pretože stále viac registrovaných partnerstiev sa objavuje v rámci Európskej únie. Je stále viac ľudí, ktorí sa takto registrujú, mení sa spoločnosť, spôsob a štýl života v Európskej únii sa mení, ale Európska komisia naďalej má zavreté oči. A to sa nedá pochopiť. To je naozaj nepochopiteľné a bohužiaľ, nakoľko ide o prepracované znenie, a pre občanov, ktorí nevedia, čo to znamená, to znamená, že Európsky parlament môže meniť len tie články, ktoré zmenila aj samotná komisia. To znamená, že my sme nemohli predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti. Nemohli sme ako Európsky parlament postarať sa o to, aby došlo k rozšíreniu tohto zákona aj na registrované partnerstvá. A to je, myslím, veľmi spiatočnícke, spiatočnícke z pohľadu Európskej komisie a pozrite sa predsa na tie vlastné čísla, ktoré máte. Pozrite sa na číselné údaje Eurostatu, ktoré e, používa potom Európska komisia. Stále menej ľudí vstupuje do sňatkov, uzatvára manželstvo, je stále viac ľudí, ktorí si volia formu registrovaného partnerstva. Prečo by títo ľudia, ktorí sa rozhodnú pre registrované partnerstvo, mali mať upierané rovnaké práva, rovnaké práva prístupu ako Manželia, prečo ľudia, ktorí v 19 členských krajinách Európskej únie každopádne už môžu využiť takýto inštitút a dokonca v mnohých e, už majú aj uznávané adopcie, prečo sú títo ľudia vylúčení z, tohto právne, z tejto právnej úpravy? Preto sa pýtam aj Európskej komisie, prečo ste registrované partnerstva nezapracovali do vášho návrhu e, nariadenia Brusel 2a nevidí takúto potrebu Európska komisia, aby sa to vzťahovalo aj na registrované partnerstva, pokiaľ ide o Brusel 2a. Európska komisia, pýtam sa, pokiaľ ide o vylúčenie takýchto registrovaných partnerstiev, nevníma to ako diskriminačný krok? Ja by som povedal, áno, je to diskriminácia. A vy ste strážkyňou zmluv EÚ a v zmluvách je zakotvené aj nediskriminácia. Je zakotvená nediskriminácia ako jeden z dôležitých princípov, o ktorom stále znova diskutujeme takéto opomenutie Chystá sa ho komisia odstrániť, pokiaľ ide o tieto registrované partnerstva, keď vypadli, keď nie, prečo nie a keď áno, keď ho napraví, kedy. Lebo je to bohužiaľ šanca, ktorú sme premeškali. A naozaj som eh, zvedavá, ako budú vyzerať vyjadrenia kolegyn kolegov eh, z pravicového spektra tejto snemovne, ktoré sa snažia zabraniť tomu, aby táto otázka bola riešená na pléne aj Európskou komisiou. A to je E, ne, neuveriteľný stav. Prečo akceptujete to, že ľudia, ktorí sa rozhodli pre registrované partnerstva, nemajú mať rovnaké práva, napriek tomu, že je to jav bežný v našich spoločnostiach? Pán komisár, pokiaľ ide o oblasť digitalizácie, vy patríte k jedným z tých e, progresívnych, jedným z tých, ktorý je otvorený svetu, jeden z tých, ktorý hovorí, áno, náš spoločenský poriadok musíme prispôsobiť tým, tomu kontextu dnešnej doby. A ja som preto naozaj veľmi zvedavá, ako odpoviete na túto otázku, pretože to, čo zažívame v tejto téme, to je jednoducho spiatočnícke a nie je to akceptovateľné. Ďakujem pekne. Roga kompe domno domnul Ansip eh, Ďakujem veľmi pekne a teraz sa obrátim na podpredsedu komisie pána Ansipa. Pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, rád by som poďakoval Európskemu parlamentu za to, že poukázalo na túto tému registrovaných partnerstiev vo vzťahu k návrhu Európskej komisie v súvislosti s prepracovaným znením tohto, znením tohto materiálu. Účelom je, aby e, sa umožnila aj e, cezhraničná e, spolupráca pri <clears throat> otázkach starostlivosti a opatery o deti. A parlament taktiež v minulosti poukázal na tieto otázky a teraz ale prišiel čas, kedy musíme naliehavo konať. Parlament eh, vlastne nenavrhuje zmeny, ktoré by sa týkali manželských otázok pri možnosti, že si pár eh, vyberie cestu rozvoja, eh, pardon, rozvodu a ďalej tu ale nastáva otázka partnerstiev rovnakého pohľavia a pri registrovaných partnerstvách. Komisia neposkytla dostatok dôkazov na to, aby odôvodnila na, na urgentné zmeny v tejto oblasti, pokiaľ ide o, o manželské záležitosti. A naše hodnotenie bolo také, že teraz nie je ten správny čas, aby sa uvedené pravidla menili. Hlavný cieľ e, revízie Bruselu 2a je značne vylepšiť situáciu u detí, ktoré sa nachádzajú v náročnej, ťažkej, ťaživej situácii. Som veľmi rád, že parlament aj komisia majú spoločný cieľ. V cezhraničných prípadoch chceme zabraniť tomu, aby deti boli ako rukojemníci pri dlhotrvajúcich sporoch. Chceme taktiež umožniť, aby sa cezhraničné právne konania dali riešiť e, tak, aby sa znížila doba aj náklady celých týchto e, právnych konaní. Okrem toho, parlament aj komisia majú záujem o to, aby sa poskytla všetkým deťom rovnaká miera ochrany. Chcem zdôrazniť, že náš návrh smeruje k tomu, aby sa zlepšila úroveň ochrany detí bez ohľadu na to, um, aký majú taký vlastne vzťah rodičov, eh, či ide o manželstvo alebo registrované partnerstvo. Eh, dohoda eh, na tomto materiáli si vyžiadala alebo vyžaduje e, aj zhodu na úrovni rady a je to už temer dosiahnuté. Pri rokovaniach e, berieme do úvahy aj to, že e, cieľom je poskytnúť čo najlepšie podmienky pre deti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz dávam slovo Pani stará, stará. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja e, e, si myslím, že je dôležité zabezpečiť priestor spravodlivosti bezpečnosti a preto je potrebné zabezpečiť súdnu spoluprácu, hlavne pokiaľ ide o rodinné právo v rámci Európskej únie. Nie. Preto aj toto, čo tu predkladáme s, e, s pravodajcom Zvievkom, je niečo, čo je veľmi dôležité. Ide o refundáciu všetkých e, typov spolupráci, pokiaľ ide o rodinné právo, čo znamená ďalší krok vpred pre lepšiu právnu bezpečnosť, aby sme nemali veľa právneho vákua aby to nevyvolovalo zmetok a hlavne, aby sa to stalo základným kameňom pre túto súdnu spoluprácu. Sú to jednotné postupy. Pokiaľ ide o oddelenie, pokiaľ ide o rozdelenie majetku a pokiaľ ide takisto aj rodičovskú zodpovednosť, v rôznych situáciách, ktoré e, neustále narastajú, ako veľmi dobre viete, takýchto rozpadnutých rodín. Preto je potrebné e, si uvedomiť, že máme tu množstvo výrokov, hm, množstvo jurisdikcií, ktoré chcú e, zabezpečiť, alebo ktoré sa týkajú tohto hlavného cieľa, čiže harmonizovať legislatívu. Ako to už povedala komisia, sú jednotlivé členské štáty, ktoré už majú registrované partnerstva, avšak sú také, ktoré to nemajú. Takže je potrebné naozaj si uvedomiť, že neustále je stále viacej viacej detí k, v rámci e, partnerstiev, kde nie sú manželia zosobášení a preto chceme predložiť otázku na komisii, ako chce zabezpečiť, aby tieto vzťahy neboli ohrozené, aby boli právne ošetrené, aby mohla byť takáto spolupráca, aby sme čo najviac e, zabezpečili ochranu mladistvých. Ďakujem pekne. Pána Lavioty, 1,5 minúty. Chcem poďakovať eh, pánovi pred, pani predsedníčke, pani komisárke za túto veľmi dôležitú legislatívu pre člen, eh, jednotlivých občanov členských štátov, pretože máme veľmi málo toho, kde môžeme my um, zasahovať do civilného práva. Preto máme aj Brusel 2. K dispozícii ide o dokument, ktorý sa týka jurisdikcií mm, v manželských Eh, manželskej oblasti a takisto v oblasti rodičovskej zodpovednosti. Chcel by som pochopiť eh, v rámci tohto nariadenia Brusel 2, kde eh, alebo ako zabezpečíme to, aby takýto, takéto partnerstva, ktoré nie sú zosobášené, konkrétne homosexuálne eh, partnerstva, ktoré sú toho istého pohľavia, ako zabezpečenie pre nich taký nejaký etický stav. Eh, my potrebujeme Európu, ktorá bude chrániť všetkých svojich občanov. Je to veľká výzva, eh, aby sme ochraňovali všetkých rodičov a všetky deti takýchto rodičov, takýchto partnerov, ktorí žijú na našom kontinente. Pani komisárka, my musíme diskutovať a musíme brániť tak, sa proti takejto uh, diskriminácii. Vždy hovoríme o právnom štáte v rámci tohto, tejto sály. A toto je príležitosť, kde môžeme ukázať, že Európska únia naozaj môže niečo zabezpečiť je to ten správny moment, kedy by sme mali e, naozaj diskutovať o takomto uznávaní, aby sme mali právo ktoré e, už nepatrí do včerajška, ale do budúcnosti. Pán Jurek, nech sa páči, jedna minúta. E, pani przewodniczący, pani i panowie. Mm, pán predseda, dámy a páni, e, rodina, ktorá sa opiera alebo zakladá na partnerstve mužov a ženov, ktorí chcú mať vlastné deti, je základom našej spoločnosti. My chceme rovnoprávne, zrovnoprávniť ich s inými partnerstvami, ktoré majú iný charakter. Ak chceme byť verní tej našej pravde, tak eh, eh, musíme zabezpečiť budúcnosť pre našu spoločnosť. Dúfam, že komisia nebude eh, robiť kroky v tejto politike proti tým krajinám, ktoré sa snažia dodržať túto základnú pravdu. Rozhodnutia, ktoré boli prijaté, Eh, v Chorvátsku, na Slovensku sú v súlade s Európskym právnym štátom. Európska únia sa zaviazala, že nebude zasahovať do rodinného života a my dúfame, že dodrží svoje slovo. Nech sa páči, pani Hautala, jedna minúta. Yeah, thank you very much, president. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a pán podpredseda komisie. Ja teda mňa zaujalo vyjadrenie kolego Viotio, že teraz je ten správny čas, že musíme začať e, robiť to, čo hovoríme, čo kážeme. Naozaj nemôžeme strácať čas. A povedala by som, že komisia e, zámerne zviazala e, ruky parlamentu práve samotným týmto prístupom procedurálnym v podstate môžeme povedať, že naredenie Brusel 2 je už prekonané a treba ho aktualizovať. Má už vlastne 15 rokov a podľa tých e, zmien, ktoré nastali v spoločnosti, už je najvyšší čas nejaké zmeny uplatniť. A v, v roku 2003 niektoré tieto témy neboli až také dôležité, ale teraz už áno. Takže musíme konať. EU musí chrániť aj práva registrovaných partnerov. Ďakujem. Pani Goteland, nech sa páči, máte slovo minúta 30. Ďakujem za slovo. Európska únia, ktorá má priateľský a pozitívny vzťah k deťom, je dobrá pre nás všetkých. Preto aj rodinné právo v Európe zohľadňuje najlepšie záujmy dieťaťa a to súvisí aj s tým, že príslušný pár musí takéto podmienky pre deti zabezpečiť. A keď teraz hovoríme o pároch, ktoré žijú v rôznych krajinách, vidíme, že deti sa narodia aj párom, ktoré žijú v registrovanom partnerstve, ale nie sú zosobášené. A potom je ozaj veľmi smutné, keď e, tu dochádza k opatreniam, ktoré nedostatočne zabezpečujú ochranu detí. Ale nové nariadenie vlastne doteraz e, nerešpektovalo aspekt týchto registrovaných partnerstiev. Manželstvo sa často definuje ako e, vzťah medzi mužom a ženou a toto znamená, že deti, teda ich postavenie presnejšie nie je celkom jasné. A toto nemôže takto pokračovať. Komisia si možno kladie otázky, čo s tým robiť. Ako zabezpečiť, aby boli deti chránené. Teda zamýšľa sa komisia nad tým, že rozšíri ehm, pôsobnosť aj na e, civilné partnerstva? Ďalšia retnička. Dám, ďakujem za slovo. Musím povedať, že žiaľ, nie všetky členské štáty EÚ si zaviedli e, práva e, uznávaného manželstva aj pre páry rovnakého pohľavia. Takže civilné partnerstvo a registrované partnerstvo by mali byť vnímané rovnako, na rovnakej úrovni v rámci EÚ. E, a to, tie argumenty, ktoré tu sú uvedené, vlastne nehovoria proti takémuto zahrnutiu do legislatívu. Jediný argument, ktorý tu vidím a ktorý je teraz na stole, tak povediac, je, že sú tu niektoré pravicové vlády, ktoré nechcú podporiť takéto registrované partnerstvo. A súhlasím aj s tým, že tu o tom hovoríme. Sme za to, aby sa rešpektoval právny štát v rámci EÚ. A teraz komisia práve by mala preukázať e, svoje zdravé postoje, pretože všetci občania si zaslúžia rovnaké práva. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pristúpime ďalej k procesu každý aj. Máme tu štyroch kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Nech sa páči, pani Tatiana. No, ide o to, aby sme naozaj do istej miery upravili legislatívu na prospech e, detí a aj členských štátov. Týka sa to rodinného práva, ale v súčasnosti to neupravuje túto citlivú otázku. Keďže nariadenie Brusel 2 hovorí o vzájomnom e, uznávaní takýchto súdnych rozhodnutí, ale rada nechce rozšíriť rozsah pôsobnosti na registrované partnerstva, pretože tieto nie sú zadefinované v právnom systéme niektorých členských štátov. A toto samozrejme má potom dopad aj na vnútroštátnu legislatívu, aj na aspekty rodiny a manželstva. Čiže je to porušenie princípu subsidiarity. Chceme eh, požiadať komisiu, aby eh, teda nevytvárala nejaké, eh, nejakú duálnu legislatívu a proste aby sme nemali také zákony, ktoré na jednej strane budú a na druhej strane nebudú uznávať registrované partnerstva. Takže potrebujeme dosiahnuť harmonizáciu právnych systémov a nie práve, že e, robiť ešte viac rozdielov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem poblahoželať pani Gepard k tomu, že predniesla konkrétne argumenty. Spoločnosť sa pohla, modernizuje sa, a ja poznám tiež veľa registrovaných partnerstiev a rodín, práve pokiaľ ide o mladé generácie, ktorí nejdú cestou úradnou a takto neuzatvárajú e, manželstva. Samozrejme, ich okolnosti sú iné, možno po 5, 6, 10 rokoch sa rozchádzajú a keď majú deti, tak potom e, deti uviaznú v takej ťažkej náročnej situácii. Takže pán komisár, Nemysleli ste na prispôsobenie tej e, smernice, pretože ste hovorili o nejakej štúdii, ktorá to nepovažuje za potrebné. Mohli by ste naozaj predložiť teda parlamentu takúto štúdiu? Koľko detí je vôbec v takýchto partnerstvách, aby sme mali nejaký podklad na takúto diskusiu a rozpravu? Len sem prísť a povedať, že sa to musí meniť, alebo netreba teda meniť, lebo neexistuje potreba, to nejde. Ďakujem pekne. Pán Hadži ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pani Gebhardt eh, práve za to, že poukázala na veľmi citlivú otázku. A dosť ma prekvapilo, že práve postavenie dieťaťa v registrovaných partnerstvách je vec, ktorej sa komisia nevenovala doteraz. A radi by sme teda dostali odpoveď od komisie. Ako je možné, že komisár povie, že toto proste pre ne neplatí. Vrátanie detí z týchto partnerstiev a povie, že s týmto sa zaoberajú členské štáty. Takže veď vieme, že tisíce detí sa narodia tak, že ich rodičia nie sú zosobášení. Pani Záborská, nech sa páči.

Dovolte, aby som vám poďakoval za pokračujúcu podporu návrhom komisie a za to, že ste poukázali aj na stránku obsahu. V tejto etape komisia nemá dostatok dôkazov na to, aby odôvodnila e, e, potrebu nejakých zmien e, z hľadiska pozmeňovania daného materiálu toho nariadenia Brusel 2a. A samozrejme je tu snaha zlepšiť situáciu a postavenie detí, všetkých detí teda, bez ohľadu na to, aká je situácia v rodine, v ktorej žijú. Deti sú v jadre tejto reformy a oddelenie rodiny už alebo rozchod rodičov je už samotný pre deti veľmi ťažký. A preto musíme práve konať v najlepšom záujme dieťaťa aj pri hľadaní riešení. Teda musíme urýchliť aj e, konania, ktoré majú cezhraničný charakter a musíme prísť s novými pravidlami. Je to v záujme detí a ich blaha. Aby som to povedal úplne jasne. Bol som medzi tými iniciátormi eh, zákona o civilnom partnerstve v Estónsku, ktorí hlasovali za. Ja som hlasoval za tento zákon. Ale teraz náš cieľ je pomôcť našim deťom a to čo najrychlejšie. Pretože keď sa deti nachádzajú v ťažkej situácii, to, to treba riešiť. A bolo už povedané. Aj pani poslankyňa a poslanci sa vyjadrili k tomuto. A ja som to tiež povedal hneď na začiatku, že aj na rade potrebujeme dosiahnuť jednotu z hľadiska toho, ako potvoríme situáciu a postavenie detí. Je to ale niekedy dosť ťažké dosiahnuť, keby sme to mali tento návrh rozšíriť. Prečo by sme mali deti e, dostávať do ešte ťažšej situácie? To je moja otázka. Takže samozrejme na týchto veciach musíme popracovať aj ďalej. A v plnej miere súhlasím, musíme rešpektovať aj e, manželstva rovnakého pohľavia. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán podpredseda.